A správa, o ktorej budeme hlasovať, je správa pána Ferreiru. E, spravodajca má slovo na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem požiadať o to, aby e, sa, e, sa trošku utíšila. Chcem zdôrazniť, že naša politická skupina rozpravu o rybolove navrhla mali by sme z tejto správy vychádzať eh, v súvislosti s dohodou o rybolove medzi EÚ a Svetým Tomášom a Princovým ostrovom. Ostatné skupiny odmietali túto rozpravu. A je to nepochopiteľné, pretože nemajú eh, žiadne konkrétne dôvody. Nemali sme predsa až taký nabitý program. Včera vôbec neboli žiadne rozpravy. Večer teraz tejto dohode. Chcem pripomenúť, že Európsky parlament sa obmedzuje len na to, že návrhy Európskej komisie v tomto smere buď príjma alebo zamieta, nedá sa uskutočniť žiadna zmena. Ak by sme mohli eh, uskutočňovať zmeny, potom by tento návrh celkom iste vyzeral inak, ako v súčasnosti vyzerá. Je totiž potrebné tie zásadné myšlienky, ktoré sa týkajú cieľov tejto dohody, úplne zmeniť je dôležité prijať túto dohodu, je to dôležité pre svätého Tomáša aj princov ostrov, ale aj pre Európsku úniu. Ale neznamená to, že by to vykazovalo negatívnu bilanciu. Takéto dohody sú potrebné a prospešné a potrebujeme dostatočnú mieru eh, dôveryhodných informácií o dopadoch a taktiež eh, o aktuálnych stavoch populácie rýb. Taktiež kontrolné kapacity e, zo strany týchto dvoch e, subjektov e, sa musia zlepšiť v rámci zlepšovania spolupráce. Je potrebné zmeniť postupy z posledných 10 ročí. Ďalej, čo sa týka suverenity a jednotlivých možností priorít svätého Tomáša a Princových ostrovov, mm, sú tu požiadavky na spravodlivú dohodu tak, aby sa dodržiavali zásady udržateľného rybného hospodárstva. Toto bude musieť zohľadňovať komisia v najbližších rokoch. Ďakujeme pekne. E, pristúpime k hlasovaniu. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Has everyone voted? Hlasovali ste všetci, prosím. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďakujeme a blahoželáme spravodajcovi. Ďalej nasleduje správa pána Kadeka. Opäť hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Schválené. Ďalej nasleduje správa pána Broka. Opäť hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Teraz prejdeme k hlasovaniu o žiadosti o konzultáciu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom. Je to požiadavka z výboru pre dopravu a cestovný ruch. Ide tu o samostatné hlasovanie s dvihnutím rúk. Kto je za, prosím? Proti? Kto sa zdržal, prosím? Prijaté. Ďalej nasleduje hlasovanie o správe pani Rís. Bola to e, ostatná rozpráva o pestovaní GMO. A budem hlasovať menovite najskôr o návrhu 52. Pripomínam kolegom, že si to vyžaduje kvalifikovanú väčšinu, teda 376 hlasov na to, aby to bolo schválené. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 480 hlasov za. Kvalifikovanú väčšinu sme e, získali. A teraz oznamujem, že stanovisko rady je e, takýmto spôsobom upravené. Ďalej nasleduje hlasovanie o správe pána Gabriela Mata. Ide tu o správu, ktorá sa týka rybolovu. Najskôr pristúpime k návrhom 1, 2 a 4 až 25. Kto je za, prosím? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej návrh 26. Čo opäť kto je za, prosím? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 27. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej návrh 3 z výboru, kto je za, prosím. Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej návrh 28. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o návrhu komisie. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. A teraz hlasujeme menovite o legislatívnom uznesení. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďakujem, týmto sme ukončili dnešné hlasovanie a teraz pristúpime k vysvetleniam hlasovania.